Colleagues, we will start our farm meeting. First of all, we need to adapt our agenda. Takže, ak nie sú žiadne zmeny nášho programu, tak môžeme program rokovania schváliť. Žiadne oznámenia predsedajúceho dnes Bod 5 programu schválenie zápisnice e, e, stretnutia 24. januára. Nie sú žiadne pripomienky, takže mm, e, zápisnica je takto schválená. A teraz bod 6 programu rokovania a to je, sú pilotné projekty a prípravné akcie v rozpočte na rok 2019 spravodajca tohto pilotného projektu je Malin Björk. Takže teraz začne výmena názorov a pani Malin Björk dnes e, nahrádza pani Pimenta López. Takže, pani predsedajúca, budem veľmi e, stručný vzhľadom na neočekávanú situáciu nie je možné, aby tu e, e, kolegyňa dnes bola a e, hovorila o týchto pilotných projektoch pre rozpočet. Prirodzene je, to, je to veľmi ľúto a ospravedlňuje sa za to, že nemôže byť prítomná. Takže veľmi stručne bolo predložených 16 návrhov na pilotný projekt – a to na hodnotenie komisiou, výborom pre e, rozpočet, aby sa stali súčasťou rozpočtu únie. E, Malin ďakuje všetkým za príspevky, všetkým z rôznych e, z politických skupín. Nie sú žiadne zásadné pripomienky k týmto návrhom, ktoré boli predložené a preto môžeme e, pristúpiť k hlasovaniu. Ale ak bude nejaká pripomienka, samozrejme zoberieme e, ju na vedomie a oznámime ju e, spravodajkyni. Ďakujem vám. A teraz otváram priestor pre diskusiu a výmenu názorov. Takže kto bude prvý? Ak sa nikto nehlási o slovo, tak môžeme hlasovať. Takže pripravte sa na hlasovanie, pripravte si hlasovacie karty. Máte kartu hlasovaciu? Aha, takže to nie je potrebné? Začneme hlasovať e, o e, pilotnom projekte a prípravných akciách pre rozpočet 2019. Ste pripravení? A začneme. Pilotný projekt 1, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kontrola. Chcete kontrolu? Dobre. Skontrolujeme elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. A teraz skončím hlasovanie. Prijaté. PP e, tool, PP nástroj, kto je za? Kto je za? Ešte raz, prosím. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. PP Trej. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Počkáme na pána Terebelu. Pán Roka takisto. Ste pripravení? Dobre. Pilotný projekt 4. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pilotný projekt 5. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pilotný projekt 6. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. Pilotný projekt 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Chcete kontrolu? Dobre. Otváram hlasovanie. E, končím hlasovanie. Prijaté. Pilotný projekt 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pilotný projekt 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kontrola. Takže, kolegyne, kolegovia, je to vážna záležitosť, prosím. Takže pilotný projekt 9, otváram hlasovanie. A teraz skončím hlasovanie. Je to prijaté. Pilotný projekt 10. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pilotný projekt 11. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pilotný projekt 12. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pilotný projekt 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pilotný projekt 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pilotný projekt 15 za, za, proti, zdržali sa, prijaté a pilotný projekt 16 za, proti, držali sa prijaté. Ďakujem vám veľmi pekne. A dnes už sa hlasovať nebude, ale budeme pokračovať v našom zasadnutí výboru fam. point on the agenda. Bod 8. E, služobná cesta na 62. zasadnutie e, Komisie pre status žien v New Yorku. Takže e, tá správa bude prijatá, ak iba, že by teda sa vyskytli námietky. <clears throat> A teraz ďalší bod, 9. Musíme ale minútku počkať, pretože spravodajkyňa je na ceste. Uh, Kolegyne a kolegovia, my ešte čakáme na spravodajcu pre rozpočet Daniela Viotyho. On príde o 11.30, ako viete. Takže máme 10 minút prestávku a začneme o 11.30. So, Takže budeme pokračovať v našom zasadnutí. To je pod 9. Všeobecný rozpočet Európskej únie pre finančný rok 2019. Všetky sekcie a spravodajkyňou je pani Malin Bjork. Máme dnes výmenu názorov s pánom Danielom Viotým, spravodajcom pre rozpočet. A teraz dám slovo pánu Danielovi Viotimu, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem všetkým. Ďakujem všetkým za pozvanie do tohto výboru. a, a prirodzene, ako viete, Ja som spravodajca pre rozpočet, všeobecný rozpočet 2019, eh, rozpočet Európskej únie a takisto ma tu zaujíma táto téma ako eh, podpredsedu skupiny pre LGBT, takže ak dovolíte, eh, chcel by som vyjadriť veľkú sympatiu pre právu, prácu vášho výboru. Takže niekoľko bodov, stručných bodov, o ktorých by som s vami chcel diskutovať, ale v prvom rade by som chcel veľmi stručne poukázať na e, všeobecný rozpočet, čo je teda veľmi často diskutovaná e, otázka v parlamente, najmä pokiaľ ide o metódu zostavovania. Nie je to jednoduchá práca ten rozpočet je veľmi obmedzený, e, statický, je veľmi ťažké manévrovať medzi jednotlivými položkami, vytvoriť niečo nového. Treba na to určitú dávku fantázie, aj politickej fantázie. Parlament e, samozrejme má veľmi často pozitívne zámery, nuž ale tak toto je. Mám v každom prípade v úmysle podobne ako kolegovia v predchádzajúcich rokoch. E, mám teda v úmysle dosiahnuť čo e, najväčší konsenzus v parlamente, nie len e, v rámci jednotlivých politických skupín, prirodzene, ale aj podporu a konsenzus zo strany rôznych výborov. To hovorím preto, lebo Samozrejme, moja práca nekončí tu, pri výboroch. Budem v nej pokračovať aj v tej horúcej fáze, e, keď sa bude pracovať e, teda na tom konkrétnom rozpočte na budúci rok. Takže dnes ešte budeme diskutovať bez e, konkrétneho rozpočtu, bez návrhu rozpočtu predloženého komisiou. Takže budeme teraz eh, diskutovať o tých hlavných líniách, o ktorých sa, bude, eh, o ktorých sa hlasovalo v marci. A ktoré teda už eh, poznáte. A potom budeme až neskôr diskutovať o rozpočte. My sme sa tento rok rozhodli zamerať na rovnaké príležitosti, a otázky diskriminácie. Viac než jeden odsek sa e, v tej správe tomu venuje a potom sú tu ďalšie témy, ktoré e, rád vidím medzi prioritami práce výboru FAM, pokiaľ ide o budúci rozpočet konkrétne e, otázka zamestnanosti, podnikania žien a prístupu k úverom. Ja e, podobne ako vy, myslím, že e, sme presvedčení o tom, že, bez, e, že spravodlivejšia spoločnosť je aj bohatšia spoločnosť. Je to teda aj otázka ďalšieho rastu, to znamená riešiť diskrimináciu, odstraňovať diskrimináciu a aj rodovú diskrimináciu, samozrejme aj rasizmus, xenofóbiu, homofóbiu a e, vyzývanie na nenávisť a toto všetko. Viem, že sú tu isté body, ktoré sú obzvlášť pre vás zaujímavé napríklad osobitná položka pre cieľ AFNE a takisto a aj pre a takisto aj e, finančné prostriedky pre e, ženy, e, učečenkyne a potom aj zohľadňovanie e, zostavovanie rozpočtu s ohľadom na rovnosť e, pohlaví a takisto aj e, vytvárania podnikateľských možností pre ženy a prístup k úverom zo strany žien. A tu ho treba spomenúť Kozme, Horizon 2020, veľké projekty, prípade e, ktorých e, sa očakáva, že e, prispejú k oživeniu hospodárstva. Ja si určite rád vypočujem vaše názory a treba povedať, že budúci rozpočet by mal byť taký, ktorý, v ktorom sa ako si spoznajú všetci európsky občania, ale najmä tí, najmä tí, ktorí boli roky obeťami diskriminácie, či už e, zretelnejšej alebo menej zretelnej diskriminácie, napríklad v oblasti práce a zamestnanosti. Ďakujem, e, pán Vioty. A teraz by som dala slovo e, pánu Pimentovi Lopešovi, ktorý teraz nahrádza pani Malin Björk, spravodajkyňu pre e, toto stanovisko. Ďakujem. Už sme si v predchádzajúcom bode mali možnosť e, ospravedlniť neprítomnosť pani spravodajkyne, e, ktorá veľmi lutuje, že sa nemôže dostaviť, aby bola prítomná diskusii o tomto bode a aby mohla takisto tu samozrejme sa riadiť spoločne s pánom Vioty. Takže e, o, o rozpočte a príslušnom a, o, o e, nerovnosti pohlavy sa bude diskutovať a o príslušnej správe v máji. E, je to otázka, ktorá je čoraz aktuálnejšia a súvisí to aj s ochranou sociálnym, so, sociálnych práv, prístupom k bývaniu, e, e, s otázkou e, rovnoprávnosti žien a s otázkou situácie žien v spoločnosti. Okrem toho ide o podporu, globálnu podporu rozvoja zdravotnej starostlivosti, práv sexuálnych menšín a takisto spravodajca spravodajkyňa e, zdôrazňuje, že členské štáty by mali využívať e, Európsky sociálny fond a fond e, regionálneho rozvoja, takisto s cieľom podporovať práva žien, zlepšovať prístup k zdravotnej starostlivosti, sexuálne a reprodukčné práva. Okrem toho takisto zdôrazňuje E, konkrétne priority tohto výboru, a to využitie e, a zostávanie rozpočtu s ohľadom na rovnosť pohlaví a takisto snaha e, integrovať rodový aspekt do rozpočtu jednotlivých inštitúcií Európskej únie. Rozpočtová položka pre jednot, ka, e, osobitné rozpočtové položky pre e, otázky rovnosti a občianstva. Potom je dôležité, aby sa financovali programy zamerané na ženy, e, migrantky e, a samozrejme, aby sa financoval boj proti násiliu na ženách. A pani spravodajkyňa očakáva dobrú spoluprácu s výborom pre rozpočet a samozrejme e, v, v rámci výboru FAM s tieňovými spravodajcami a všetcimi poslancami, e, ktorí sa rozhodnú prispieť do tejto diskusie. Ďakujem veľmi pekne, pán Pimenta López. A teraz e, otváram priestor pre Tieňových spravodajcov, prosím. Monika Vána, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za úvodné slova pánu Viotimu za prítomnosť. Pre zelených je najdôležitejším v rozpočte a viacročnom e, finančnom rámci je e, e, ten všeobecný rozpočet. Pre nás je veľmi frustrujúce, keď vidíme, že to, o čo sa snažíme e, e, celé roky, sa stále e, nerealizuje konkrétne presadzovanie rovnoprávnosti pohlaví a je odraz tejto snahy v rozpočte. Môžeme teda podporiť všetko, čo ste tu povedali, ale možno by sme mali ešte dodať, že sa treba pozrieť na viacročný finančný rámec a že potrebujeme e, samozrejme zmenu rozpočtu EÚ z hľadiska vlastných zdrojov a to by mohla byť potom veľká výhoda. A potom tie fondy ako ESF, e EFRE a rozpráva o budúcnosti regionálnych politík. Myslím, že by sme tu mali vzniesť aj určitú tú kritiku napríklad ohľadom Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý vlastne nezohľadňuje žiadne sociálne alebo rodové e, položky. Takže to budú asi tie pozmenujúce návrhy e, k tým bodom, o ktorých ste ešte hovorili, napríklad nezávislé rozpočtové e, položky pre DAFNE a podobne. A ako povedal aj druhý rečník eh, vyplniť eh, tú ehm, medzeru, ktorá vznikla pro, po, po uplatnení eh, globálneho pravidla GAG. Toto je teda úloha, pred ktorou stojíme a myslím, že to bolo celkom zretelné aj v New Yorku, keď sme tam boli. Európska únia zohráva veľkú rolu pri vyplňaní tej medzery po tej dramatickej zmene americkej politiky. Takže to si myslím, že by sme mali takisto počiarknúť v, v stanovisku. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz za SND. Pani poslankyňa, ďakujem pani predsedajúca. Ja chcem takisto poďakovať um, za e, prácu pánu Viotimu a zároveň skutočne mu zatlieskať, e, hovorí pani Pičerno, e, pretože skutočne sú to veľmi aktuálne otázky, o ktorých tu hovorí a a samozrejme tie hlavné línie, o ktorých hovoril, sú dôležité. My očakávame dôležitú spoluprácu, ktorá určite priniesie konkrétne výsledky. No a ktoré sú to body? Už sa tu vyjadrili iní E, pán López vlastne konkrétne uviedol priority. Nie je to len otázka Dafne, o tom hovorili aj predrečníci. Ako viete, pán Vioty, je to program, ktorý už existoval v minulosti a cieľom, jeho cieľ je veľmi dôležitý. Ide o prevenciu a boj proti domácemu násiliu a násiliu na verejnosti, proti ženám, sexuálne zneužívanie, e, obchodovanie s ľuďmi a podobne. V roku 2014 do viacročného finančného rámca boli zahrnuté položky rovnosti a občianstva. Takže zasúhovalo by si to v Dafne osobitnú položku, nielen kvôli tým peniazom, ale aby sa počiarkla priorita tejto otázky, ktorá je dôležitá. Okrem toho je tu potreba zvýšiť finančné prostriedky pre Európsky inštitút pre rovnú rovnosť. To je dôležité. Samozrejme, o zdravotnú starostlivosti, sexuálne zdravie, reprodukčné, sexuálne práva, reprodukčné eh, práva a podobne. To predpokladá potrebu financovania, aby sa tieto otázky mohli riešiť. Samozrejme, ide o boj proti akejkoľvek forme diskriminácie. Prirodzene vo všeobecnosti väčšia prierezonosť, prierezovosť v otázku rodu, napríklad aj v štrukturálnych fondoch, e, to by malo byť naďalej nosné. No a tým by sa tá naša práca mala riadiť. No a e, zrovnoprávňovanie rodov, to samozrejme súvisí s ekonomickým zrovnoprávňovaním. Potrebujeme fondy pre vytváranie pracovných príležitostí pre ženy. To potom prispieva k zrovnoprávňovaniu. A potom aj fondy, fond regionálneho rozvoja, by e, mal zohľadňovať napríklad e, všetky tie jednotlivé aspekty ako starostlivosť o detí a, a vytváranie pracovných príležitostí a podobne. To je veľmi dôležité pre ženy. No a potom z hľadiska imigrácie, fondy pre e, zohľadnenie rodových otázok tejto skupiny obyvateľstva. Pretože už sme to povedali mnohokrát, E, je tu potreba špecifického systému pomoci pre žiadateľky o azyl, e, pretože samozrejme vykazujú určité špecifika v porovnaní s žiadateľmi o azyl mužského pohľavia. Veľmi často sa teda ocitajú v iných e, okolnostiach, takže aj na tieto otázky treba poukázať. Nuž no teda tých tém je veľa a zasluhujú si pozornosť. Treba stanoviť priority v otázkach žien, aby sme urobili krok vpred. Takže všetky tie témy, o ktorých hovoril pán Viotti, e, sú dôležité a práve preto e, tu jeho prácu ocenujem. Ďakujem. Thank you. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani Vizierna. Pani Záborská. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pôvodne som nemala v úmysle vystúpiť, ale opakovane a ďakujem pekne pánu spravodajcovi za, za predstavenie jeho filozofie rozpočtu. Opakovane sa tu spomenulo od mojich kolegyň aj od pána spravodajcu program DAFNE kladiem si otázku, e, že ako je možné, že e, Európska komisia financuje už tretí cyklus program DAFNE. Na e, tento program bolo vynaložený viac ako pol miliardy, pol miliardy eur. A pred chvíľou pred hodinou sme diskutovali v tejto miestnosti o istambulskom dohovore, v ktorom e, v tej diskusii sme hovorili, že násilie na ženách a domáce násilie narastá. Ja myslím, že e, tomu uvoľneniu finančných prostriedkov na program DAFNE by pomohlo, keby sa vyhodnotili a urobila, urobilo sa zhodnotenie celého toho e, trojnásobného cyklu programu DAFNE a povedalo sa, aké výsledky tento program, aké výsledky tento program priniesol a prečo e, treba ešte tie finančné pro, e, prostriedky navýšiť. Pretože len žiadanie navýšenia finančných prostriedkov bez dôkazov, bez správy, bez štúdie je veľmi, veľmi ťažké. Ja by som možno e, v, nechcem radiť, ale by som požiadala pána spravodajcu, keby, e, keby požiadali sme Európsku komisiu, o vyhodnotenie toho viac ako 15-ročného programu, ktorý je proti násiliu, ktoré sa pácha na ženách. Ďakujem pekne. Uh, ďakujem pekne, pani Ani ja som sa nechcela prihlásiť, ale vaše prihlásenie teraz vyvolalo moje prihlásenie. E, nebolo by vhodné možno spochybňovať teraz Dafne, skôr je, treba to vnímať tak, že rozpočet je rozpočtom EÚ, ktorý má jasný cieľ aj pokiaľ ide o podporenie tých základných e, pravidel hodnot EU a zabezpečiť rovnosť e, a boj e, proti teda násiliu páchanom na ženách, aby sme to nedávali bokom. Ostatné oblasti dostávajú tie najlepšie, najlepšie veci na tanieri, tak povediac, a omrvinky ostávajú tým iným oblastiam. A takýto osvedčený projekt, ako je DAFNE, ktorý je uznaný, je nevyhnutné rozšíriť povedomie o ňom. Tie uh, požiadavky, ktoré sú nejakým spôsobom zastropované, ktoré ešte nie sú dozreté, tie potrebujú istý čas na to, aby sme ich nechali nabehnúť. Aj my chceme, tak povedať, tú knedlu z toho, z toho taniera, nechceme mať len tie omrvinky alebo kúsok kapusty, tak povedať, na boku. A myslím si, že vo všeobecnosti ten rozpočet je tak či tak hambou, pretože keď 52% e, obyvateľstva alebo populácie v Európe sú ženy, musíme sa pýtať, kde vôbec tie peniaze dorážajú, kam idú, či sú účinne vynakladané. A chcem predrečníkom dať zapravdu, že musíme ísť touto cestou ďalej a že naozaj by sme mali smerovať tie prostriedky do programu, ako je Daphne. Ďakujem. Yeah, Áno? Eh, ďakujem veľmi pekne eh, za to, čo povedala kolegyňa Nojcho, pretože ak ste ma pozorne počúvali, tak to moje vyjadrenie bolo presne v tej istej intencii ako to vaše. Len som chcela, aby sme mali štúdiu, ktorá dokáže, že finančné prostriedky na program DAFNE boli účelne vynaložené a nemali by sa krátiť. Nič iné som nechcela len aby sme dokázali, že tie finančné prostriedky potrebujeme. Ďakujem pekne. Okay, now... Ďakujem. A teraz závery spravodajcovi pre rozpočet, pán Daniele Vejoty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Daniela, to je ženský rod Daniele v taliančine, takže to je fajn. Veľmi pekne ďakujem za vaše príspevky, za zaujímavú diskusiu. Myslím si, že pokiaľ ide o veľkú časť vecí, dokonca by som povedal vo všetkom, to, čo bolo spomenuté, ja úplne súhlasím. Napriek tomu, že pomerne stručne snažil som sa to už zapracovať do správy o výhľadoch ktoré sme hlasovali v marci. Boli tu upresnené niektoré veci kolegyňou Pimenta, kolegom Pimenta, ktorý hovoril v mene spravodajkyne, e, takisto kolegyňa Vala a takisto ostatné poslanci tejto tohto, tohto výboru. Monika Pičierna a Monika Vana takisto pracujú so mnou aj na úrovni výboru rozpočtu, čiže je tam priamy vzťah E, priama odozva, pokiaľ ide o tie veci, ktoré boli spomenuté. Pokiaľ ide o e, to, čo spomínala kolegyňa Vana, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, samozrejme budeme v nadchádzajúcich mesiacoch pracovať spoločne. Ja som e, presvedčený, že je nevyhnutné vypracovať jasný a odvážny návrh, nielen z pohľadu kvantitatívneho, ale aj z pohľadu kvalitatívneho. Je nevyhnutné zabezpečiť väčšiu kvalitu v rámci ďalšieho finančného rámca zo strany komisie. Netreba zabúdať na dôležité témy, ktoré boli vami eh, spomenuté a takisto odkaz na vlastné zdroje. Máme stále viac potreby aj z dôvodu vecí, ktoré boli spomenuté dnes ráno, aby sme mali schopnosť alebo eh, Európskej únie, ktorá bude v stave získavať eh, prostriedky z vlastných zdrojov, z vlastných politík, viac ako je schopná to robiť v súčasnosti. E, vystúpenia, ktoré zazneli, a teraz konkrétne mám na mysli vystúpenie e, kolegyne Pičerno, kolegyne Záborskej, kolegyne Neuchel. Ak môžem to tak povedať, tak sa to všetko sústredilo na predovšetkým politický zreteľ, politické hľadisko a nie tak kvantitatívne veci. Čiže je dôležité počiarknúť tú nevyhnutnosť a ja si myslím, že nakoniec všetky ste hovorili rovnakú vec, e, tá politická relevantnosť programu, ktorý má potrebu byť financovaný nad rámec tých e, čísel, ktoré sa s ním spájajú, nad rámec výsledkov, ktoré prináša, pretože program, ktorý sa stal symbolickým programom v rámci boja proti diskriminácii, v e, boja proti násiliu páchanom na rode, teda na ženách, samozrejme tam nie je to jednoducho nie je také jednoznačné, vždy sú tam nejaké aj strety, pokiaľ ide o tie číselné údaje aj s komisiou uvidíme, ako tie programy skutočne fungujú, to si musíme ujasniť, ale v princípe nad rámec tých číselných údajov, čísel, to, tá podpora musí byť typu politického, charakteru politického. Posledná vec, ku ktorej som sa chcel vyjadriť, už som to uviedol aj v správe, ale záleží mi na tom mimoriadne aj ako z pohľadu Taliana, to je požiadavka, ktorú ste predložili a síce dať pozor na osobitné financovanie a dbať na e, položky v rozpočte, ktoré sa týkajú utečenky, ktoré sa týkajú žiadateľiek o azyl. Ja som z Talianska a viete určite ako kolegyňa Pičierna, mnohí ako ktorí žijeme na tomto kontinente, že my práve z prvej ruky zažívame práve takéto osoby, tieto osoby, ktoré sú vystavené riziku, ktoré sú v ohrození, to sú ženy, ktoré prichádzajú do našej krajiny na náš kontinent, ktoré e, sa, sú vystavené takýmto rizikám nielen počas cesty, ale aj po príchode. E, blízko môjho domu 2000, e, teda nedávno sa stali veci, ktoré vyrieš, teda vyšetrujeme, pretože zmizli ženy, ktoré boli v strediskách prvého príjmu. Nie sú tam, zmizli, nevieme, po niekoľkých mesiacoch stále nie sme schopní povedať, kde zmizli, kam zmizli tieto ženy. To je mimoriadne závažná záležitosť a je nevinutné tomu venovať viac pozornosti aj zo strany Európskej únie, pokiaľ ide o teda Európsku úniu. Ja sa o to posnažím. Ďakujem za príspevky dnes ráno. Ďakujem za príspevky, ktoré mi zašlete ako komentár k mojej správe, ako návrhy. A ako som povedal už na začiatku, vytvorím taký otvorený kanál, priamy, kontinuálny, až do vtedy, kým nebude takýto rozpočet schválený. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Vioti, za prezentáciu hlavných priorít parlamentu na nadchádzajúce roky, pokiaľ ide o rozpočet. Myslím, že nezabúdate a nezabudnete na návrhy FEM výboru a chcem vám popriať veľa šťastia, pokiaľ ide o prípravu rozpočtu na nadchádzajúci rok. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Teraz, kolegyne, kolegovia, prejdeme k ďalšiemu programu, eh, bodu eh, schôdze. Opatrenia, eh, boj proti šikanovaniu a sexuálnom obťažovaniu na pracovisku, verejných priestranstvách a politickom živote v rámci politického života Veu, Spravodajkyňa pani Pinapi Čierno a teraz by som jej rada odovzdala slovo. Pani, páči sa, pani spravodajkyňa. Sí, Áno, ďakujem skutočne veľmi pekne, pani predsedajúca. Stratégie pre boj proti e, šikanovanie, sexuálne obťažovanie žien e, v, vo verejnom a súkromnom priestore. To je niečo, o čom sme tu hovorili opakovane Eh, často sme sa venovali tejto tematike a samozrejme na regionálnej európskej úrovni eh, vidíme eh, skutočne alarmujúce javy, preto je potrebné pracovať na prevencii a najmä na boji, adekvátnom boji proti týmto postupom. Tie rôzne formy šikanovania a obťažovania sa samozrejme v čase menia a Myslím tu napríklad na eh, hnutie Me Too, ktorý, ktoré sa snaží vlastne novo definovať eh, rozsah alebo eh, povahu toho, čo sa považuje za obťažovanie a šikanovanie. A takže máme už isté zdroje rôzne zdroje v tejto chvíli, aby sme e, mohli riešiť e, túto tak zložitú tému. Lebo, ako som už povedala, tie formy sa dnes e, napríklad presúvajú na nové e, úrovne, do nových oblastí. Samozrejme majú e, veľmi konkrétne a závažné dôsledky. Ehm, Samozrejme, e, to násilie má stále e, rovnaké e, zdroje, ale tie formy sa menia a my musíme takisto prispôsobiť formy boja proti týmto javom. Štatistiky hovoria jasne. Každá druhá žena bola obeťou nejakého obťažovania a šikanovania v Európe podstate kdekoľvek a kedykoľvek a v akékoľvek situácii sú ženy vystavené takýmto javom. Nie sú v podstate miesta, kde by si žena mohla e, povedať, som tu v bezpečí. Dokonca ani, ani, e, e, ani, ani doma v podstate a ani steny vlastného bytu nie sú miestom bezpečia. E, dokonca naopak stávajú sa často pascami, z ktorých sa veľmi ťažko žene uniká. Dnes diskutujeme o tom, ako je ťažké byť ženou na verejnosti, na pracovisku, e, v bare, e, v kine, prosto kdekoľvek na verejnosti. A my vieme, že nie všade na svete majú ženy prístup na e, všetky verejné miesta. U nás už je to pomerne dlho, ale inde sa to ešte len začína, ešte tá cesta len začína, to vieme. A aj tam, kde už ženy dosiahli isté postavenie, tak e, samozrejme sa stále vyskytuje to šikanovanie a mobbing a, e, a obťažovanie a a diskriminácia. A Všetky tieto formy obťažovania nie sú prejavom, len prejavom nejakej patriarchálnej kultúry, ale je to v podstate aj spôsob, ako sa muži vymedzujú proti emancipácii žien. Samozrejme, často sa tieto formy násilia stigmatizujú aj dnes sa už napríklad e, novo e, definuje to, čo vlastne máme na mysli e, šikanovaním a obťažovaním, ale v podstate to ešte nemá právnu podobu. A toto treba počiarknúť, to je veľmi dôležité. Pred nami, pred nami je ešte skutočne obrovské množstvo práce. Um, Samozrejme, hnutie mi tu na seba e, strhlo veľkú pozornosť a takisto prispelo k tomu, aby sme sa snažili definovať e, to, čo to vlastne znamená, to obťažovanie, šikanovanie, ale nemáme ešte tú právnu definíciu. To znamená, že v podstate cieľom všetkých týchto útokov na ženy je vlastne stále a opakovane snaha E, spochybniť e, ich emancipáciu, ich, ich, ich postavenia. Už sme o tom, hovorím, opakovane hovorili na pôde tohto e, výboru, napríklad aj z kultúrneho hľadiska, z hľadiska stereotypov, ktoré sú falošné a škodlivé. Aj tu, aj v Štrasburgu, pamätám si, na plenárke sme si už museli vypočuť od našich e, kolegov nepriateľné vyjadrenia ohľadom e, podriadeného postavenia e, žien. A toto je kultúra, vlastne, z ktorej vyrastajú všetky tie prípady menšej a väčšej diskriminácie, ktorej sme dnes svetkom. A z toho potom plinie nielen šikanovanie, obťažovanie, ale v podstate aj to, že sa určité typy správania sa E, podceňujú, e, zľahčujú a pritom útočia na dôstojnosť žien. Tu má veľmi dôležitú rolu vzdelávanie, ktoré musí vo všetkých fázach nášho verejného života e, tieto otázky riešiť. Takže prvý problém, ktorý, ktorý musíme riešiť, a to vyplýva aj zo štúdie parlamentu, je nájsť akúsi spoločnú definíciu pre tieto fenomény, pretože nemáme nič homogénneho, nejaký hm, zákon ani na európskej úrovni, ktorý by to riešil. A pokiaľ ide o sexuálne e, útoky, tak tam Um, samozrejme už je veľmi komplexná definícia, ale pokiaľ ide o také menej závažné formy, tak to ešte stále vôbec nie je pokryté. To, čo vlastne je priateľné, čo už nie je priateľné, napríklad čikanovanie na pracovisku. Treba stanoviť akúsi definíciu, spoločnú európsku definíciu. Po druhé, sa domnievam, že je dôležité definovať aj to, čo to vlastne je verejné miesto. Myslím si, že aj na to by sme sa mali zamerať po svojich úvahách. Uh, okrem e, toho klasického zmyslu musíme sem zahrnúť prosto akékoľvek iné iné miesto, ktoré nie je e, súkromné, lebo aj nové technológie komunikačne vytvárajú vlastne nové typy verejných priestorov. Povedzme napríklad sociálne siete alebo internet a tie útoky a šikanovanie, verbálna, slovná, verbálne násilie a podobne, to sa odohráva e, v tomto priestore a to by sme mali zahrnúť do definície toho, čo nazývame obsažovanie alebo útoky na verejných miestach. No a treba e, sa takisto zamerať na Facebook, Twitter a rôzne aplikácie pre zasielanie správ, kde takisto samozrejme dochádza k týmto javom a má to devastujúce dôsledky. Sú ženy, ktoré si siahli na život, lebo bola poškodená ich e, povesť, alebo sa rozhodli zmeniť meno alebo identitu. Takže keby sme sa týmto nezaoberali, nechali by sme vlastne e, na sudcoch, aby potom riešili jednotlivé konkrétne prípady. A to by v podstate tie ženy nechalo ešte viac osamotené. Takže tieto zákony, ktoré by sa týkali týchto javov na európskej úrovni, e, tieto, tie, ktoré máme, tie sú e, proste nejednotné Hovorím to v súvislosti s istambulským dohovorom a myslím, že je potrebné, aby aj medzinárodné spoločenstvo malo jednotný a záväzný mechanizmus na boj a na prevenciu násilia na ženách, na verejnosti. A len e, takýto nástroj, takýto právnej povahy môže nám dať možnosť eh, na prevenciu násilia na verejnosti, na verejných miestach. A samozrejme, eh, treba zohľadniť aj osvedčené postupy, ktoré už sú a efektívne nástroje. A jednoducho vytvoriť záväzný nástroj na prevenciu a boj proti násiliu na ženách. Takže treba eh, skutočne trvať na rovno právnosti e, pohlaví a dôraz klásť na prevenciu a represiu. E, sexuálne obťažovanie a e, šikanovanie skutočne by malo byť jednou z priorít tohto výboru a malo by to byť jednou z priorít celej Európskej únie. Ďakujem. Takže ďakujem pani Pičerno a teraz e, pani Anna Záborská, tieňová spravodajkyňa za EPP, prosím. ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za spravodajkyni, za jej úvodné slovo. A myslím si, že všetci v tejto sále sa zhodneme, že sexuálne obťažovanie a šikanovanie je, je vážnym problémom a nemôžeme ho prehliadať a aj to, že náš výbor e, chce vypracovať k tomu správu, je, je len dôkazom, že nie sme k tomuto problému ľahostajní. E, je to problém, ktorý e, ja som prekvapená, že v dnešnej spoločnosti, v Európskej únii, ktorá je rozvinutá, ktorá je na vysokej vlastne ekonomickej, celospoločenskej úrovni, sa musíme zaoberať e, s takýmto negatívnym javom, ktorý narúša integritu e, žien a mužov e, a takéto konanie si myslím, že je, že je v rozpore s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti ako hodnoty, ktorú nájdeme vo všetkých dokumentoch, k ktorým pristúpila aj Európska únia. E, vo svetle tých nedávnych svedectiev e, vidíme, že je to celospoločenský problém a ja sa pýtam, ja sa pýtam, že prečo sa o tomto probléme hovorí viacej. E, je to preto, že obete hovoria viac, že obete, ktoré donedávna tajili, že sú eh, obťažované, sexuálne obťažované, že sú šikanované, tak skôr to, skôr to zakrývali. Alebo je to preto, že súčasná spoločnosť je na tento negatívny jav citlivejšia. Že sme si uvedomili, že eh, proste šikanovanie alebo sexuálne obťažovanie nie je bežnou súčasťou spoločnosti, ale že je to skutočne niečo negatívne a musíme niečo proti tomu urobiť a že je to v podstate jedna z foriem násilia, ktoré je na tej eh, obeti páchané. Eh, ja ďakujem pekne aj za tú štúdiu, ktorá, ktorá bola eh, pripravená. Ide o to, že čo urobiť, aby e, to, to šikanovanie, aby to sexuálne e, obťažovanie sa zmenšovalo, aby v ideálnom prípade z tej spoločnosti <coughs> vymizlo. Ďakujem pani spravodajkyni, ktorá navrhla niekoľko, e, niekoľko spôsobov, niekoľko nástrojov. Ide, povzbudzujeme obete, aby sa prihlásili, ale dôležitý je ten ďalší krok. Dôležitý je ten ďalší krok, že tá obeť, ktorá ohlási obťažovanie alebo šikanovanie, či má zo strany spoločnosti podporu. Či má zo strany spoločnosti morálnu podporu, psychologickú podporu, ale aj faktickú podporu právno. Myslím, že kým nebude zaručené, zaručená právna ochrana, ktorá pôjde na ťarchu štátu, tak e, si veľmi nepomôžeme. Vieme veľmi dobre, že v krajinách, kde je napríklad e, diskriminácia na pracovisku, kde pay gap na pracovisku z e, diskriminačných dôvodov, ak to tá obeď ohlási, má bezplatnú pomoc štátu, tak tam sa tento neduch vyskytuje oveľa menej. Pretože keď si mnohé obete uvedomia, že nielen, že prídu o prácu, ale nakoniec budú mať aj finančné náklady v súdnom e, jednaní, tak e, ste to neohlásia. Mám jednu možno, možno takú otázku do diskusie. Keď som pozerala prevalenciu v tej štúdii, ktorá bola e, urobená, nie, nie sú tam síce všetky štáty Európskej únie, ale keď vidíme e, výskyt e, šikanovania a sexuálneho obťažovania na pracovisku a porovnanie e, s rokom 2015 a 2010, o to porovnanie mi ani tak ďaleko nejde, ale o to, že keď vidíme, že štáty západnej Európy nechcem hovoriť staré členské štáty, v porovnaní s novými členskými krajinami, teda štátmi, a tu je uvedené Bulharsko a Polsko, v tých e, západných krajinách je Francúzsko, Luxembursko, Írsko, Belgicko, Holandsko a Taliansko. Tak Taliansko je možno trošku výnimkou, ale vidíme, že ten výskyt je v tých západných krajinách oveľa vyšší ako v tých e, e, východných alebo krajinách Strednej Európy. Ja si Nemyslím, že toho obťažovania a šikanovania je v tých krajinách e, e, strednej a východnej Európy e, menej. Ja si myslím, že to šikanovanie a sexuálne obťažovanie bolo možno, možno tolerovanejšie alebo niektoré tie obťažovania neboli kvalifikované ako obťažovania alebo, alebo šikanovania. Čiže tam si možno, možno vysvetľujem, alebo takto si možno vysvetľujem, že tá prevalencia v tých západných krajinách je vyššia ako, ako v tých eh, východných, lebo nemyslím si, že je ho menej. A ešte možno ďalšiu vec, náš výbor eh, je výbor pre pre mm, práva žien a rodovú rovnosť, tak e, by som možno, ak má niekto informácie o tom, aké je šikanovanie a aké je sexuálne obťažovanie mužov na pracovisku. Možno to v tej štúdii je, to porovnanie nenašla som to, že percentuálne, koľko je mužov a koľko je žien, ktoré sú obťažované. Ja som presvedčená, že tých žien je ďaleko, ďaleko viacej, ale zase musíme pripustiť to, že môžu byť aj muži, ktorí sú e, šikanovaní a, e, a, a sexuálne obťažovaní. E, budem sa tešiť na, na správu a určite môžem povedať za skupinu Európskej ľudovej strany, že sa do jej prípravy zapojíme. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pani Záborská. A teraz dám slovo profesorke Jelge Hall, odborníčke e, z oddelenia politik pre um, práva občanov a institucionálne otázky. Pán profesor, máte slovo. Ďakujem za túto možnosť e, vyjadriť sa na úvod by som povedal, že rozsah tejto správy je pomerne široký, zameriava sa na šikanovanie a sexuálne obťažovanie na pracovisku, na verejnosti a v politickom živote. Budem sa venovať týmto oblastiam osobitne, ale chcem poukázať na to, že sú prepojené. To, čo sa deje na jednom, na jednej úrovni, pochopiteľne určite sa odohráva aj na iných úrovniach. Možno je trocha čudné, že ja ako pomerne e, starší muž e, prednášam túto prezentáciu, že by to skôr mala byť nejaká mladá žena, ale zasa na druhej strane e, pracujem v tejto oblasti už dlho, takže ja sa budem teraz zameriavať už priamo na jednotlivé otázky. Maybe it's the other way around. I that. Okay. Yeah, I make a sign. I just okay. So. Sorry about this. We'll... Prepačte, ospravedlňuje sa rečník. Takže v prvom rade treba eh, hovoriť o cieľoch štúdie to znamená zmapovať e, jednotlivé otázky, ktoré nás zaujímajú a to na základe e, zistení výskumu a verejnej rozpravy. A takisto o e, vyhodnotiť slabé a silné stránky tejto verejnej debaty a výskumu a identifikovať trendy a potom identifikovať jednotlivé kľúčové otázky. A opäť definovať e, slabé a slibné silné stránky. Takže tá prvá oblasť je e, oblasťou, ktorú treba trocha konceptuálne objasniť. E, Na medzinárodnom poli sa diskutuje o tom, čo to vlastne je šikanovanie alebo obťažovanie um, a tak ďalej. Tie názvy sú rôzne v európskych krajinách. Tieto názvy sa v posledných rokoch, tieto názvy v posledných rokoch konvergujú a v posledných rokoch sa hovorí o, o bullyingu, to znamená o šikanovaní, to znamená dlhodobom vystavovaní negatívnemu správaniu sa, e, proti ktorému je ťažké brániť sa. Niečo, čo sa teda odohráva často, opakovane po dlhú dobu a e, kde je e, nerovnováha medzi cieľom útokov a páchateľom útokov. Takže pokiaľ ide o e, definíciu e, šikanovania alebo obťažovania, tak ako je to definované v Európskej únii, to je v podstate, sa definuje ako nepriateľné e, správanie sa so sexuálnym podtextom, sprevádzané nepriateľným slovným a fyzickým mm, správaním sa. Samozrejme, tu hovoríme o veľmi závažných e, takisto činoch ako e, sexuálnych útokoch a zároveň aj o menej závažných e, ako napríklad sexizmus a v podstate prejavovanie nežiaducej pozornosti motivovanej sexuálne. To znamená, že my postupne dá sa povedať, postupne a v priebežne takto definujeme tieto e, koncepty a pojmy a to sa neustále posúva. V každom prípade že e, treba povedať, že už sa tak nejak ustálila e, definícia šikonovania a obťažovania v Európskej únii. Ale aj napriek tomu sa pod tými pojmami stále skrýva celý, celý diapazón situácií. Treba lepšie v každom prípade počúvať ženy, aby sme lepšie pochopili, aké majú skúsenosti, čo to podľa nich je sexuálne obťažovanie, ako to vnímajú jednotlivci a toto využiť, aby sme stanovili nové normy na definovanie toho, čo to je sexuálne obmedzovanie a stanovili hranicu medzi tým, čo je priateľné a čo už nie je priateľné. A na to potrebujeme aj e, presnejší, e, pres, presnejšiu terminológiu, lebo nemôžeme to všetko nazývať e, pod nejakým zastrešujúcim pojmom sexuálne obťažovanie, lebo tam ľudia vždy budú poukazovať na rôzne stupne a otiene. E, keď hovoríme o výskyte týchto javov, tu máme takúto tabulku, niektoré krajiny, členské, členské krajiny E, členské štáty alebo európske e, krajiny sú tam e, uvedené. Západné aj zo západnej Európy, strednej a východnej Európy 2010 až 2015 všade bol zaznamenaný určitý nárast, ako vidíte, ale chcem poukázať na to, na čo aj pani spravodajkňa keď sa pozrieme na európske krajiny, vidíme vyššie čísla v eh, severných a západných krajinách a nižšie čísla eh, v krajinách východnej eh, Srednej Európy. Ak sa k tomu ešte neskôr vyjadrím. V prvom rade, pokiaľ ide o šikanovanie a sexuálne obťažovanie, toto E, táto štúdia ukazuje, že 5 až 10 zamestnancov v Európe je vystavené, vystavených takémuto správaniu sa. Niektoré krajiny vykazujú len 1 až 3 to je veľmi nízke, ale v posledných rokoch e, po Me Too najmä vidíme, že to číslo je oveľa väčšie a uvedomujeme si, že to v minulosti asi bolo dosť podhodnotené, takže potrebujeme lepšie štúdie, v tomto smere. A pokiaľ ide o sexuálne obťažovanie a šikanovanie v severných e, krajinách e, Európy, to určite súvisí s, vyšším, s vyššou mieru um, e, uvedomovania si tejto problematiky nie je e, žiadny e, podľa mňa dôvod domnievať sa, že v, stred, v strednej a východnej Európe e, by tie javy boli menej časté, ale skôr ide teda o to, ako je to vykazované napríklad v krajinách, ktoré majú vysokú mieru rodovej rovnosti ako Švédsko, je zároveň vyššia miera vykazovaného obťažovania. Ale to samozrejme neznamená, že by jedno s druhým nejak súviselo, že by vyššia miera rodovej rovnosti viedla k vyššej miere obťažovania. Samozrejme, e, pochopiteľne e, toto, tieto javy sú najmä problémom pre ženy a najmä pre mladé ženy, ale treba poukázať na to, že my tu aj štúdie rôzne poukazujú na to, že aj Viac mužov, než sa v minulosti predpokladalo, sú, je konfrontovaných s týmto problémom. Áno, napríklad e, mladí, e, alebo nejak telesne postihnutí, alebo homosexuálni e, muži a podobne napríklad. Tam spadajú tiež, na to treba poukázať. A aké sú v podstate tie korene týchto javov, tie príčiny? Je tu E, celý rad faktorov, napríklad organizačných alebo takých, ktoré súvisia s pracovným prostredím, napríklad konflikt e, e, rôl alebo také tyranské vedenie alebo naopak vedenie, ktoré nemá, neprijavuje záujem o ľudí, to znamená vedúci pracovník, ktorý v podstate sa vzdáva svojej zodpovednosti a necháva to na ostatných aj to môže byť faktorom pri e, šikanácii. A tu vidíme, ako sú vedúci pracovníci e, dôležití a napríklad e, aké dôležité sú ich schopnosti, pokiaľ ide o manažment a riadenie konfliktov, lebo môžu fungovať ako istí Um, ako nárazníková zóna, proste tam, kde sú tí vedúci pracovníci v tomto silnejší, kompetentnejší, tam je toho, e, tiež toho šikanovania menej. A potom v súvislosti s, s e, sexuálnym obťažovaním e, vyvstáva otázka nerovnováhy moci alebo zneužívania moci, ale okrem zneužívania alebo nerovnováhy moci medzi páchateľom a obeťou, treba povedať, že je dôležitá otázka tolerancie e, sexuálneho obťažovania. To je veľmi dôležitý faktor. A tam, kde je takéto správanie sa častejšie, alebo kde je tá tolerancia vyššia, tak samozrejme aj miera sexuálneho obťažovania je vyššia. To sa nepochybne týka aj žien na pracovisku. Aké sú teda dôsledky šikanovania a sexuálneho obťažovania na pracovisku? Je jasné, že to je veľmi závažný problém. Šikanovanie má samozrejme závažné dôsledky e, sociálne a zdravotné, obrovské zdravotné dôsledky. Už 20 až 25 rokov výskumu to dokazuje a možno to napríklad porovnať s posttraumatickým stresom. Má to vplyv na pohodu ľudí, na e, blaho, blaho ľudí, na fungovanie e, organizácie, na kariéru. A samozrejme, e, v prípade nižšej miery šikanovania alebo obťažovania zohráva dôležitú rolu určitá, určitá odolnosť eh, a, a vidíme, že eh, časté vystanovanie, vystavovanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu, ale počas dlhej doby môže mať nakoniec rovnaké dôsledky ako závažné prípady sexuálnych útokov a obťažovania. Samozrejme, niektorí ľudia sú odolnejší, niektorí menej, ale ak ten tlak a to vystavenie je, e, proste dosiahne určitú mieru, tak nakoniec e, tomu podľahne každý. Nakoniec tým, tým bude každý zasiahnutý a pocíti tie dôsledky. Treba e, zdôrazniť aj organizačné náklady, ktoré súvisia s týmto problémom, to znamená obťažovanie sexuálne, obťažovanie, šikanovanie E, na pracovisku. To má e, dôsledky pre produktivitu práce, zisky, e, fluktuáciu, absenciu z práce. Ľudia samozrejme mnohokrát chodia do práce, hoci by mali zostať doma a zotaviť sa z nejakého takéhoto zážitku, ale zároveň chcú ukázať svoju lojálnosť zamestnávateľovi, ale napokon e, to všetko ovplyvňuje ich pracovný výkon, aj výkon praco- ich kolegov, takže toto je niečo, čo treba zdôrazniť a to je jedna z oblastí, kde e, si opäť uvedomujeme, že s tým treba niečo robiť. Takže čo by sme odporúčali v tejto oblasti? Potrebujeme viac e, vedeckých a robustnejších štúdií, tejto oblasti, aby sa ukázalo a dokázalo, vlastne aké sú skutočné čísla, kto je tým zasiahnutý a aké sú dôsledky. A nielen pre krajiny Severnej Európy, ale pre celú Európu to potrebujeme. Ďalšie, takisto e, ďalšie štúdie ohľadom skúseností mužov potrebujeme, aké sú tie čísla a akým spôsobom sa ich skúsenosti líšia od skúseností e, žien. A okrem toho treba e, venovať viacej pozornosti aj tomu, ako vlastne vedľa seba existuje e, šikanovanie a e, sexuálne obťažovanie. A to aj v iných oblastiach než tých tradičných, napríklad v ozbrojených alebo iných uniformovaných zložkách a podobne. Samozrejme, tu nejde len o ženy, ale aj o mužov, hoci sa to najmä týka žien. Potrebujeme aj štúdie o skúsenosti chránených, skúsenostiach chránených e, skupín, napríklad e, ako mladí ľudia, ľudia z etnických menšín, ako ľudia z, z komunity LGBT alebo telesne postihnutí ľudia vnímajú šikanovanie a sexuálne obťažovanie. Um, tak, aby boli uh, takisto zastúpení pokiaľ ide o obťažovanie na verejnosti, keď sa pozrieme na sexuálne e, útoky proti ženám, e, tak e, sa to väčšinou spája s nejakými izolovanými a, a, a tmavými priestormi a miestami alebo takto si to aspoň asociujeme, ale e, čoraz častejšie sa ukazuje dnes, e, že práve na, vo verejnom priestore sa tieto veci odohrávajú a to nám nepochybne e, ukázalo potrebu zmeniť trocha zameranie v tejto oblasti. Mm, sexuálne obťažovanie na verejnosti sa ukázalo oveľa rozšírenejšie, a častejšie než iné formy sexuálneho obťažovania a e, týka sa tom oveľa väčšieho počtu e, žien. Z roku 2015 máme údaje o tom, že jedna z piatich žien tak, takouto formou sexuálneho obťažovania bola konfrontovaná. A ten problém je podobný ako to, o čom sme hovorili predtým. To znamená, že ľudia sa istým spôsobom dokonca e, majú tendenciu na tie veci akoby tým veciam prispôsobiť, lebo majú pocit, že sa s tým nedá nič robiť. A zároveň treba e, e, sa zaoberať závažnosťou jednotlivých jednotlivých e, útokov a prípadov sexuálneho e, obťažovania. Treba si uvedomiť, e, že medzi tými menej závažnými prípadmi a tými závažnými je veľmi často akési prepojenie. No a potom je tu ešte kultúrny faktor. V niektorých krajinách s veľmi dôležitou pozíciou muža, napríklad na juhu Európy, je časté, že sa e, muži vyjadrujú oveľa otvorenejšie k tomu, ako žena vyzerá, e, ako na nich pôsobí a podobne. To je prosto taký tradičný postoj a je to zároveň problém, na ktorý sa treba zamerať. Sexuálne obťažovanie na verejnosti e, veľmi často súvisí takisto aj so spotrebou alkoholu v baroch napríklad. Aké by v baroch napríklad častejšie dochádza k takýmto, eh, k takýmto hm, javom, keď, keď ľudia neodhadnú, hm, eh, koľko alkoholu vlastne môžu vypiť, aby sa vedeli stále kontrolovať. To znamená verejný priestor, bary, kluby a podobne. Eh, v posledných rokoch podľa štúdií so zapojením mladých ľudí sa ukázalo, že práve v tých, na týchto miestach dochádza k, často k sexuálnemu obťažovaniu. Ehm, nestačí si povedať len to, že takto sa mladí ľudia správajú pod vplyvom alkoholu. Treba si uvedomiť, že sa o tomto probléme zatiaľ moc otvorené nehovorí a treba to teda dostať na svetlo sveta. A treba samozrejme prijať aj holistickejší prístup ehm, k tomuto ehm, problému. To znamená nehovoriť len to, že je to súčasť sexuálneho, nejakej sexuálnej slobody, že to je normálne, že e, e, že, alebo že sú tieto, takéto javy alebo takéto spôsoby správania sa len staromodné. Treba to jednoducho spochybňovať alebo treba e, to kritizovať iným spôsobom. Otázka je, či nie sú tu niektoré systémové chyby, kde dochádza k propagácii takéhoto typu násilia a ako násilie v jednej oblasti ovplyvňuje aj násilia, ktoré sa prenašajú do iných oblastí. Nie len tie oblasti, na ktoré poukazuje táto správa, ale takisto aj napríklad domáca, domáce prostredie, domáce násilie. To má vplyv na to, ako sa ľudia potom ďalej správajú napríklad aj na verejnosti. Všetky tieto oblasti, arany tak povediac, čo sú spomínané v správe, musia byť e, zohľadnené a zosúladené. Pokiaľ ide o politický život, politický priestor, e, myslím, že ešte dozadu sa potrebujeme vrátiť, pardon. Pokiaľ ide o politický život, aj tomu bola upriamená pozornosť aj na základe toho hnutia Me Too. Tu vidíme, že mizogíny a sexuálne obťažovanie je rozšírené mimoriadne v politickom živote, kde zneužívanie moci kombinované s kultúrou politicky motivovaného náboru e, istého patronstva a tich, ticha v, prípadoch, v takýchto, takýchto teda prípadoch keď chcem nejakým spôsobom si zachovať politickú kariéru, zostávam často ticho. A veľmi často sa stáva, že v takýchto prípadoch eh, nechcú ľudia poškodiť politickej strane, ku ktorej prislúchajú, zostávajú ticho v rámci takejto nejakej omerty alebo takéhoto úzu ticha. A často potom trpia tie ženy, ktoré sú obeťami. Eh, to politici často nie sú eh, nejakým spôsobom odhalení a často dokážu vyviaznuť aj pri takýchto prípadoch sexuálneho obťažovania bez nejakej straty, bez nejakej újmy, čo súvisí s tou kultúrou ticha. Hnutie e, poukázalo na politikov vo viacerých krajinách, ktorí takéto niečo praktizovali celé roky, a to aj v severských krajinách, škandinávskych, kde politickí lídry viacerých strán museli odstúpiť v dôsledku odhalení. A nakoniec ľudia povedali, my sme to vedeli, vedeli sme to celé roky, ale nikto nespravil nič. Takisto e, to býva tak, že niektorí politici sú sami obeťami obťažovania zo strany verejnosti. Vidíme veľmi surové útoky na úrovni médií. Niektorí sa domnievajú, že to sa dá už porovnať s, so šikanovaním. Ale vidíme, že takéto, takáto prax zo strany médií a možno aj sociálnych môže negatívne ovplyvňovať nábor, rekrutment a politický život a osobitne negatívne to môže vplývať na nábor žien do politiky. Aby sme sa pozreli na nejaké odporúčania, pokiaľ ide o verejný priestor, verejný život, tolerancia pre e, dôraznú, ale civilizovanú e, debatu a argumenty by mala byť e, rešpektovaná medzi politikmi. Nemôžeme mať ale rovnakú mieru tolerancie a očakávať to vo vzťahu k tomu, ako sa správajú k zamestnancom Niektorí politici sa domnievajú, že zastrašujúci typ vyjadrovania je súčasťou politického diskurzu. Nie je ale možné, napriek tomu, že niekedy to môže platiť, aby ste používali takýto typ vyjadrovania jazyku k vlastným zamestnancom. Vidíme to v parlamente, vidíme to v inštitúciách EÚ, ako aj v politických inštitúciách po celej Európe. Ale tým, že politici majú prístup k viacnásobným zdrojom, eh, musia aj oni sami tolerovať, že je tu vysoká latka, pokiaľ ide o akceptáciu toho, čo je považované za kritiku zo strany verejnosti. Inými slovami, nemôžu len tak e, komfortne označiť veci za šikarovanie na ich osobu, keď, si, keď majú pocit, že je tam nejaká kritika. Ak nejaký jednotlivec je ale nejakým spôsobom ostrakizovaný alebo teda vypichnutý a keď je na ňo namierená nejaká nenávistná kampaň, to by sme nemali tolerovať. Treba nájsť hranice medzi takou tvrdou diskusiou na verejnej úrovni a čo ešte stále akceptovateľné. Musí byť tá hranica stanovená. Mnohé, či médiá, alebo aj sociálne médiá odrázajú ľudí od kariéry v politike. Toto sa predovšetkým prejavuje u žien. Ako potom riešiť šikanovanie a obťažovanie? Pozrime sa najskôr na pracovisko pokiaľ ide o nariadenie, máme istú legislatívu e, v, na úrovni EÚ, kde sú silné signály a poskytujú takú hrubú, hrubé usmernenie. Keď sa pozrieme na legislatívu v rôznych krajinách, tak nie je tam e, jednotný spôsob, ako právne riešiť prípady šikanovania a sexuálneho obťažovania. Je tam veľká rozmanitosť v jednotlivých krajinách. Väčšinou sa požaduje zlepšenie BOZ, BOZP legislatívy. Niekedy to spadá do legislatívy boja proti diskriminácii, niekedy to je inde zahrnuté. Každopádne takáto legislatíva alebo právna úprava e, zabezpečuje dostatočnú legitimitu pre závažnosť takýchto vecí. Treba ale povedať, že efektívnosť e, v jednotlivých krajinách je stále neistá a že je treba mať viac štúdí, aby sme to vyhodnotili. Máme nový rámec, nie tak celkom, už bol pred desiatimi rokmi zavedený e, rámec alebo rámcová dohoda o obťažovaní a násilí v na pracovisku e, vypracované európskymi sociálnymi partnermi v roku 2007. A táto správa zdôrazňuje túto rámcovú dohodu osobitne, pretože táto rámcová dohoda, dohoda bola vyrokovaná sociálnymi partnermi v Európe, zamestnávateľmi, zamestnávateľskými organizáciami, zväzmi, e, spolu so zamestnancami, s so odborovými a podobnými organizáciami. Po dlhom čase nakoniec sa dopracovali k veľmi kvalitnej dohode, ktorá bola zavedená a podpísaná vo viacerých členských štátoch, ale bohužiaľ ešte stále je to neznáme pre mnohých ľudí a to je podľa nás veľká škoda. A mnohí zamestnávateľia zaviedli politiky, isté také miestne behaviorálne štandardy a dávajú možnosť nahlásiť prípady e, šikanovania, sexuálneho obťažovania a tam je aj možnosť potom nápravy eventuálnej, ale aj účinnosť takýchto opatrení je často spochybňovaná hlavne vzhľadom k tomu, že záväzok eh, riadiacich pracovníkov smerom k presadzovaniu takýchto normov štandardov chýba. Keď sa pozrieme na odporúčania v tejto oblasti, tak eh, ako som už povedal, by sme radi zdôraznili dôležitosť rámcovej dohody, vzhľadom k tomu, že toto by mohol byť jeden zo spôsobov, ako zamestnanec v rámci organizácie, kde nie sú odbory napríklad, môže dostať podporu. Alternatívou by samozrejme bolo prijatie nejakej smernice o šikanovaní a sexuálnom obťažovaní e, na úrovni EÚ, ktorá by potom poskytovala podporu jednotlivým zamestnancom. Takisto je dôležité zabezpečiť dôvernosť v prípadoch šikanovania a sexuálneho obťažovania, ale anonimita, ktorú sme riešili hlavne vo súvislosti s nutím MeToo, kde niektorí ľudia verejne E, odsúdil, boli, boli teda odsúdení, bez toho mali možnosť sa obhájiť, to treba spochybniť takýto postup. A aj tam treba mať na pamäti, že je dôležité vnímať aj takú prirodzenú spravodlivosť. A nie je dobre, keď sa človek ocitne v pozícii, keď sa nedokáže brániť. Sťažnosti samotné by mali byť vyšetrované nestranne, bez e, zbytočných omeškaní z dôvodu závažnosti takýchto vecí ľuďmi, ktorí disponujú nevyhnutnou kompetenciou. A takisto potrebujeme nuansovanejší jazyk, pokiaľ ide o trestné činy alebo prečiny, ktoré súvisia s sexuálnym obťažovaním. Mnohí ľudia povedali, že nechcú, nemajú chuť nahlásiť nejaký prípad sexuálneho obťažovania, pretože nemajú pocit, že by to bolo dostatočne závažné. Pretože spôsob, ako chápe ich organizácia sexuálne obťažovanie, je, že je to definované až na tak vážnej úrovni, že keď niekto nahlas niečo menej závažné, takže sa bojí, že príde o prácu. Ale oni nechcú riskovať e, svoje zamestnanie, samozrejme chcú len ukončiť takýto typ správania voči ich osobe. Potrebujeme aj z tohto dôvodu taký nuancovanejší jazyk. Pokiaľ ide o riešenie takýchto prípadov na verejných priestranstvách. E, veľa, málo pokroku bolo dosiahnuté, pokiaľ ide o smernicu EÚ, ktorá sa zameriava bojom proti násiliu na ženách, my tvrdíme, že degradujúce kampane, ktoré nejakým spôsobom sú naberené na otázku e, násilia proti ženám, to určite nie je na mieste. Takisto bola prijatá legislatíva v niektorých krajinách, pokiaľ ide o obťažovanie na uliciach, e, napríklad Belgicko, Portugalsko, ale ich účinnosť e, určite treba preskúmať. Takisto je dôležité postaviť na trestnú rovinu sexistické konania, ako je wolf whistling. E, to bol návrh, ktorý bol vo Francúzsku. Uvidíme, ako efektívne to je, to treba posúdiť. Takisto dnes problém existuje s nízkou mierou úspešnosti a takisto vinenia tých obetí, pokiaľ ide o takéto nahlásené e, hlásenia alebo nahlásenia e, prípadov násilia na ženách. Keď budeme vypracovať nové opatrenia, musíme sa ubezpečiť, že máme nevyhnutné zdroje, a takisto, aby tam bola aj väzba na políciu, ktorá by to doriešila, došetrila. Keď e, e, ako pôjdeme cestou francúzského príkladu online e, informovania, bolo by jednoduchšie aj pre ženy nahlasiť prípady, ktoré sa dejú na verejných priestranstvách a nehneď sa obratiť na políciu. Treba ale aj zdroje zabezpečiť. Takisto treba zvyšovať povedomie v kombinácii s väčšou policajnou prítomnosťou, tak aby sme dosiahli pozitívne výsledky E, napríklad počas e, verejných festivalov v Španielsku, keď e, sa o tom diskutuje, keď sa to spomenie tento problém a keď sa potom nasadí viacej policajtov, povedzme, redukuje to ten problém. Kultúrna tolerancia, sexizmu a sexuálneho obťažovania je hlavnou prekážkou zmeny. Sexuálne obťažovanie je stále tabu témou u mnohých mladých ľudí a riešenie tejto témy v školách by už bolo definitívne vítané riešenie šikanovania a sexuálneho obťažovania v politickom živote. Usmernenia pre europoslancov už existujú, pokiaľ ide o ich správanie, vrátanie mechanizmu, ktorý sa dá riešiť nesprávne, nehodné správanie, či už poslancov alebo zamestnancov, ale nedávne odhalenia aj medzi europoslancami vrhajú možno isté pochybnosti na efektívnosť takéhoto systému. E, málo národných parlamentov v rámci EÚ a politických inštitúcií vlastne vypracovalo nejaké usmernenia a politiky pre spôsob správania, ale zdá sa, že nastáva zmena. Aj e, počas toho, ako sa bavíme, viacero krajín zaviedlo isté štandardy a vedia, že je nevyhnutné zabezpečiť nestrannú, nezávislú stranu alebo teda cestu, ako to riešiť. Nie je možné nechať eh, tie strany, aby si sami robili ten dohľad, lebo ťažko potom očakávať, že budú sa priznávať k mnohým veciam. Politické inštitúcie by sa nemali teda z tohto dôvodu spoliehať na politické strany, že sa budú sami, sami dohľadovať. Takisto je nevyhnutné využívať mediáciu, ktorá je často úspešná v prípadoch takých ranných, ranných teda prípadov sexuálneho obťažovania Inými slovami, je úplne nevhodné, keby páchateľ sa mal možnosť stretnúť e, s obeťou a nejakým spôsobom snažiť sa mediovať medzi nimi alebo nastaviť nejaké, nejakú dohodu medzi nimi, ako, ak došlo preukázateľne k e, nevhodnému chovaniu. Skôr by sa mali cestou sankcií a pokút. Ostávajú mi dve presvitky, niekoľko mojich pripomienok k diskusii Me E, tie rozpravy e, v sociálnych médiách a iných médiách ukazujú, že je to všade prítomné v podstate. Pôvodne sa o tom hovorilo v súvislosti s modným priemyslom, umeleckým priemyslom, ale ukázalo sa, že je to všade, v školách, na pracovisku, na ulicu a tolerancia e, obťažovania, šikanovania a vyplývajúce z určitého kultúrneho nastavenia je práve problematická. A otázka je, e, či by sa mala pozornosť zamerať na tých ľudí, ktorí sa dopustili takých činov, alebo na to, čo to vlastne e, pre e, konkrétne ženy znamenalo. A myslím si, že sú určité podobnosti napríklad medzi Švédskom a Dánskom alebo roz, rozdiely. Teda e, Švedsko je oveľa striktnejšie, Dánsko je oveľa e, vlastne menej striktné, alebo takisto e, Francúzsko je menej striktné než Nemecko v tomto ohľade pri posudzovaní takýchto prípadov. Takže aké sú hlavné závery? V celej únii je potrebná debata o tom, čo je priateľné a čo nie je, čo, aké sú tie hranice, čo vlastne predstavuje sexuálne obťažovanie a čo ešte nie je sexuálne obťažovanie. O tom treba hovoriť, čo je priateľné, čo je nepriateľné. Treba prepojiť tie menej závažné e, priestupky a tie závažnejšie priestupky. A e, takisto e, ako e, v, o správaní sa na jednej e, úrovni môže ovplyvňovať správanie sa na inej úrovni. A pokiaľ ide o um, šikanovanie a obťažovanie, samozrejme tam je uh, potrebná zmena kultúry, integrovaný, in, určitá integrovaná a viacúrovňová reakcia, ktorá zohľadňuje prevenciu, e, zásahy v prípade, že sa a opatrenia v prípade, že sa niečo e, konkrétneho vyskytne, že je niekto obeťou a potom samozrejme rehabilitáciu, e, to znamená pomoc e, tomu, tej obeti. Ale my tu jasne ukazuje, že je aj priestor pre kolektívnu akciu. Hm, to znamená, to by takisto malo byť vnímané pozitívne pretože tolerancia práve týchto javov, tohto typu správania je jedným z najväčších nepriateľov všetkých snách e, potlačiť to. Takže my by sme mali e, vyzvať a podporiť ženy v tom, aby nadalej mohli tlačiť na politické inštitúcie a na spoločnosť, aby sa zmeny dostavili. Ďakujem vám veľmi pekne, pán profesor, za vašu prezentáciu. Je myslím, veľmi užitočná pre nás. A teraz by som e, chcela e, dať slovo pani spravodajkým, pani Pičerná, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. E, chcem len poďakovať pánu profesorovi za jeho prednášku, ktorá bola veľmi zaujímavá a presná. Bolo tam skutočne veľa, veľa podnetov na úvahy. Dôležité určité úvahy e, z hľadiska toho, na čo sa chystáme v nasledujúcich dňoch. Takže vám chcem poďakovať a dúfam, že budeme mať e, možnosť naďalej spolupracovať a e, ďakujem skutočne aj ostatným kolegom za ich príspevky. Je to veľmi dôležité a dúfam, že sa nám podarí vykonať prácu v prospech žien pri boji proti týmto formám násilia. Ďakujem. Pani Záborská. Ja len celkom krátko. E, na začiatku pán profesor hovoril o tom, že e, túto štúdiu prezentuje starší muž, že by to snáď mala prezentovať mladšia žena. Ja si myslím, že je to dobre, keď takúto štúdiu prezentuje muž. Tým, že obeťami sú väčšinou ženy, treba v prvom rade, aby sa proti násiliu, proti obťažovaniu, proti e, šikanovaniu postavili muži. Muži musia byť lídrami toho, aby potlačili tento negatívny jav v spoločnosti. Preto ja som veľmi rada, že, že, že pán profesor nám to prezentoval. Tá štúdia je skutočne veľmi kvalitná. Treba nám legislatívu, treba nám rámcové dohody, ale v prvom rade treba meniť myslenie spoločnosti. Spoločnosť nesmie tolerovať šikanovanie, nesmie tolerovať obťažovanie. Tam musí byť skutočne nulová tolerancia voči takémuto negatívnemu javu, lebo sa stáva v tej spoločnosti ešte stále to, že sa spoločnosť postaví niekedy na stranu agresora a nie na stranu obete. Čiže toto by malo byť našim cieľom, aby to myslenie, a ja si myslím, že ak budeme rešpektovať ľudskú dôstojnosť, tak na to ani tie zákony nepotrebujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Záborská, ďakujem pán profesor a ďakujem vám všetkým. And now... No a teraz? Vy ste chceli ešte hovoriť? A tak prepáčte. dám slovo pani Kuňava, ale musím takisto upozorniť, že tlmočníci sú k dispozícii do jednej a potom už tlmočenie nie je zabezpečené. Ευχαριστούμε την ομάδα των ερευνητών για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν μέσα από την έρευνα. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať eh, všetkým eh, rečníkom a členom eh, tohto výskumného týmu, pretože vďaka tejto štúdii môžeme o tejto téme hovoriť e, otvorene. Môžeme hovoriť o šikanovaní a o obťažovaní na pracovisku. Ja som možno trošku šokovaná, pretože vidíme, že taká demokratická inštitúcia ako Európska únia zaznamenáva veľké počty e, sexuálneho obťažovania a šikanovania. A tie čísla sú naozaj veľmi zaražajúce. Je to pre nás veľmi dôležitá téma a jednak tu zastupujeme práva žien a ženy sú častými obeťami nie len sexuálneho obťažovania, ale aj e, rôznych e, slovných e, narážok a ďalších typov obťažovania. Takže toto spôsobuje ďalšie traumy a taktiež zasahuje do ľudskej dôstojnosti a jej nerešpektovania. Je veľmi potrebné, aby sme tu mali vypracované politiky, stanovené pravidlá ale vy ste hovorili aj o nástrojoch, ktoré by sme mali uplatňovať a, a, a mali by sme si stanoviť aj časový harmonogram, tak ako sme o tom hovorili na predsedníctve, pretože nemôžeme tu iba do nekonečna diskutovať o tomto probléme. Musíme sa mu naozaj venovať konkrétne a pozrieť sa na to, či všetky tieto opatrenia a nástroje, ktoré sme prijali na predsedníctve, budú uplatnené aj v praxi. A musím povedať, že už teraz sme nabrali veľké omeškanie v tomto smere. Je potrebné, aby sme mali vyškolený personál, ktorý bude e, špecializovaný e, vyslovene na túto tému a musíme si stanoviť konkrétne ciele s e, konkrétnymi dátumami. Máme pred sebou už iba jeden, de- jeden rok do konca nášho mandátu, takže mm, musíme uplatniť všetko, čo máme k dispozícii ešte v čase nášho mandátu, pretože v ďalšom mandáte tu budeme mať nových kolegov, ktorí potom začnú odznova vykonávať tú istú prácu. prácu. Takže toto je naša spoločná zodpovednosť. Ďakujem pani Kuniava, ďakujem vám veľmi pekne. Posledný bod programu rokovania. Ja vás chcem informovať, že ďalšie stretnutie FAM 14. až 15. mája bude. Ďakujem vám všetkým, všetkým poslankyňom, poslancom sekretariátu, pani predsedajúca láskavo ďakuje tlmočníkom. Ďakujeme vám.